Okay. Táto správa už raz bola odsunutá, pretože medzi spravodajcami bolo potrebné sa ešte na určitých veciach dohodnúť. E, tieňová spravodajkyňa liberálov e, nepredložila žiadny pozmenujúci návrh. Momentálne e, sa opäť venuje Twitteru, ale bolo by lepšie, keby počúvala, čo hovorím. a bolo by skutočne zdvorilé, keby sa pozerala smerom e, k nám, predovšetkým pokiaľ ide o jej tému. Takže dnes máme poprvýkrát tú situáciu, že, sme, e, že budeme e, hlasovať o téme, ktorá už bola odsunutá, pretože boli na ňu odlišné názory. Nezávisle od deadline e, dostávam, sme dostali e, menšinové votum, ktoré musíme prijať e, a to pre zdôvodnenie pani Kosta. Za 23 rokov mojej činnosti ako poslankyne sa mi niečo podobné nestalo. Je to maximálne neférové. Pani Čáke ani nepredložila ani jeden jediný pozmenujúci návrh, to znamená, na príprave tejto práce sa vôbec nepodielala. Deň pred hlasovaním, ktoré už aj tak bolo odsunuté, prišla s menšinovým e, votom. Takže chcem zopakovať ešte raz, je to skutočne neférové voči, kolegyňom, e, voči kolegom a voči nám všetkým. Pracovný návrh sa robí tu. Počas diskusie vy ste nepredložila žiaden pozmenujúci návrh. Opakujem, niečo podobné sa mi ešte ani raz nestalo a myslím si, že voči kolegom je to skutočne neslušné. Som žiaľ e, povinná to akceptovať, pretože je to v stanovách a nikto e, nemôže vysloviť svoje votum proti. Môžeme síce povedať, že je to neférové, ale nič nám to nepomôže Opakujem ešte raz, je to skutočne veľmi neférové správanie sa voči celému výboru a to nezávisle od obsahovej náplne. To sa jednoducho nerobí. Opakujem ešte raz, som poslankyňou 37 rokov a niečo podobné sa mi ešte ani raz nestalo. Ráda by som to mala aj v protokole, v zápisnici. Tým sme toto vlastne vyriešili, nemôžeme to žiaľ zmeniť. Pani Kosta, nech sa páči. E, pani predsednička, chcela by som sa poďakovať za to, čo ste povedala. Vyjadrili ste e, veľmi jasne to, čo má dočinenia s fair play medzi kolegami. Nechcem k tomu nič iné dodať. Som eh, skutočne veľmi prekvapená. Eh, tento eh, návrh som dostala až včera večer o pol deviatej. Nedostala som žiaden pozmenujúci návrh od spravodajcu z ALDE. Spolupracovali sme na tom s pani Hiršovou z politickej skupiny. Snažili sme sa aby sme, o to, aby sme e, pripravili e, kompromisy, kompromisné návrhy. Nechcem k tomu už ďalej nič viac dodať. Veľmi ma mrzí, pokiaľ sa vyskytli nejaké problémy Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí spolupracovali so mnou. Chcela by som sa poďakovať aj sekretariátu za podporu, ako aj e, ostatným spolupracovníkom. Musím povedať, že tento systém je skutočne e, veľmi háklivý, pokiaľ ide teda o ochranu neplnoletých. Chcela by som sa zasadiť e, za to, aby sa zúčastnili E, digitálneho e, sveta, ale je potrebné chrániť ľudskú dôstojnosť, je potrebné chrániť predovšetkým tieto deti, musia mať e, možnosť prístupu na bezpečný internet a preto si myslím, že sme tam odviedli dobrú prácu. Ďakujem a teraz začíname člán, hlasovaním. 65, pozmenujúci návrh 65, kto je za? Žiadna, nemáme teraz žiadnu rozpravu. Budeme iba hlasovať. Ja mám teraz slovo. pokiaľ ste poslancom rovnako ako ja a pokiaľ ste vo výbore pre kultúru, musíte vyčkať. Ja mám slovo, zahajujem hlasovanie. Pozmenujúci návrh 65. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 73, kto je za, proti, ešte raz, 73, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 72, pardon, 65, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 76, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 77 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 78 za, proti, zdržali sa. To ešte skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 14 ku 13 e, prijatý. E, 70 za, proti, zdržali sa. Prepačte. E, kompromis 2. Kompromisný návrh 2. Takže hlasujeme o kompromisnom návrhu 2. Kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 83, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 84 za, proti, zdržali sa, prijatý. 85 za, proti, zdržali sa, prijatý. 88 za, proti, zdržali sa, to skontrolujeme ešte raz elektronicky. 88. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 16 ku 12. Prijatý. 89. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Opäť skontrolujem elektronicky. 89. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 13 ku 15. Zamietnutý. Kompromisný návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 96 za, proti, zdržali sa prijatí. 97 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 98 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 101 za, proti, zdržali sa prijatí. 99 za, proti, zdržali sa prijatí. 100 za, proti, zdržali sa prijatí. 102 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme elektronicky. Číslo 102. Končím hlasovanie. 13 ku 15 zamietnutý 103, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 104 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 106 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 110 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 112 za, proti, zdržali sa prijatí. 113 za, pardon, 116 116. Všetko ostatné odpadá. 116 za, proti, zdržali sa prijatí. 117 za, proti, zdržali sa prijatí. 118 za, proti, zdržali sa prijatí. 119 za, proti, zdržali sa prijatí. 120 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 121 za, proti, zdržali sa prijatí, 122 za, 123 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 131 za, proti, zdržali sa prijatí, 132 za, proti, zdržali sa prijatí, 133 za, proti, zdržali sa prijatí, 134 za, proti, zdržali sa prijatí, 135 za, proti, zdržali sa prijatí, 137 za, proti, zdržali sa prijatí, 138 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 139 za, proti, zdržali sa prijatí, 140 za, proti, zdržali sa prijatí, 141 za, proti, zdržali sa prijatí, 142 za, proti, zdržali sa prijatí, 143 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 144 za, proti, zdržali sa prijatí, 145 za, proti, zdržali sa prijatí, 146 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 6 za, proti, zdržali sa prijatí, 152 za, proti, zdržali sa prijatí, 153 za, proti, zdržali sa prijatí. 154 za, proti, zdržali sa prijatí. 155 za, proti, zdržali sa prijatí. 156 za, proti, zdržali sa prijatí. 157 za, proti, zdržali sa. To skontrolujeme. 157. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 15 ku 13 prijatý. 158 za, proti, zdržali sa prijatí. 160 za, proti, zdržali sa prijatí. 161 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 162 za, proti, zdržali sa prijatí. 163 za, proti, zdržali sa prijatí. 164 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme, otváram hlasovanie. 164. Končím hlasovanie. 17 ku 10. Prijatý. 165 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 166 a 167 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 168 za, proti, zdržali sa, prijatý. 169 za, proti, zdržali sa prijatí. 170 za, proti, zdržali sa prijatí. 171 za, proti, zdržali sa prijatí. 172 za, proti, zdržali sa prijatí. 174 za, proti, zdržali sa prijatí. 173 za, pardon, prepáčte, 176 Fontána za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme. 176, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 17 11 neprijatý. 177 za, proti, zdržali sa prijatí. 178 za, proti, zdržali sa prijatí. 179 za, proti, zdržali sa prijatí. 180 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 181 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 182 za, proti, zdržali sa prijatí, 7 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 6 za, proti, zdržali sa prijatí, 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 8 za, proti, zdržali sa prijatí, 10 za, proti, zdržali sa prijatí, 11 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme, otváram hlasovanie pre návrh 11. Končím hlasovanie. 16 ku 10 zamietnutý. 12 za, proti, zdržali sa. 13 za, proti, e, prijatý, 14 za, proti, zdržali sa prijatý, 15 za, proti, zdržali sa prijatý, 17 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 19 za, proti, zdržali sa prijatí, 18 za, áno, 20, prepačte, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí,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 Zamietnutý. 27, pardon, 28. Za, proti, zdržali sa prijatí. E, oddelené hlasovanie 29, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijatá. E, druhá časť, za, proti, zdržali sa prijatá aj druhá časť. 30, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis e, 37 za, proti, zdržali sa prijatí. 37 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 38 za, proti, zdržali sa prijatí. 42 za, 43, pardon. 43, kto je za? Proti?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 proti, zdržali sa prijatí. 60 za, proti, zdržali sa prijatí. 61 za, proti, zdržali sa prijatí. 62 dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. 1, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 2, za, proti, zdržali sa prijatí, 3 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 4 za, proti, zdržali sa prijatí, 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Líbe 1 za, proti, zdržali sa prijatí, Líbe 2 za, proti, zdržali sa prijatí, Libe 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Libe 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 10 za, proti, zdržali sa prijatí. 11 za, proti, zdržali sa prijatí, 12 za, proti, zdržali sa prijatí, 13 za, proti, zdržali sa prijatí, 14 za, proti, zdržali sa prijatí, 15 za, proti, zdržali sa prijatí, 16 za, proti, zdržali sa prijatí. Konečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Dvadsať ku trom. Traja sa e, zdržali e, prijatí. Blahoželám, pani Kosta. Teraz prejdeme na ďalší bod, na ďalšiu správu. čo to máme. Wir kommen zu Punkt 8 der Tagesordnung. Prejdeme na bod 8 programu. Ide o e, správu pána Piotra Borisa, uplatňovanie smernice a audiovizuálnych mediálnych službách. Takže, pán Boris, máte priestor na to, aby ste odprezentovali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 uplatňovaniu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Považujem toto jeden z najdôležitejších legislatívnych návrhov, na ktorom sa spolu podiela e, náš výbor e, počas ostatných rokov. Posledné e, prepracovanie tejto smernice sa konalo v roku 2005 a 2007 Medzičasom došlo k výraznej konvergencii všetkých audiovizuálnych médií a jednoducho e, objavil sa oveľa väčší počet platformiem, ktorý nesie e, e, audiovizuálny obsah. Položme si teda otázku, čo nás vedie k diskusii o tejto smernici Článok 33 práve pojednáva o, tejto, o tomto aspektu, o aspekte uplatňovania smernice, vyhodnotiť mieru uplatňovania. Žiaľ, s touto mojou správou meškam pol roka. Nie všetky členské štáty dokázali v plnej miere e, uplatniť túto smernicu len 23 členských štátov to zvládlo a 4 Ďalšie e, sú e, uprostred e, tohto procesu. Ale napríklad v Polsku, v Belgicku narazili na problémy pri implementácii. Rokuje sa s Európskou komisiou a veríme, že tieto rokovania čoskoro, sa čoskoro ukončia. Touto smernicou máme v rukách veľmi silný nástroj, pretože sa zameriava na dva aspekty. Poprvé, je to upletňovanie predpisov v rámci tej smernice. A odhaliť, snahou bolo odhaliť určité mezery v týchto audiovizuálnych službách, ale okrem toho sa to zaoberá aj aspektom prístupu k týmto službám. Ďalej, a čo mne veľmi leží na srdci, je e, vlastne hodnotka, hodnota, ktorá tkvie v týchto európskych audiovizuálnych mediálnych službách. Ten druhý aspekt sa týka e, prehodnoteniu tejto smernice e, z pohľadu nových novi, noviniek v oblasti audiovízie. Mám na mysli práve tie lin, lineárne aspekty, či už ide e, či už ide o obsah, či už ide o nelineárne služby, či už ide o služby, ktoré e, sa označujú ako tzv. obsah na vyžiadanie COD. Podľa môjho názoru táto smernica vnáša do procesu eh, až takú revolúciu, inými slovami, v Európe by mohlo dôjsť k voľnému pohybu audiovizuálneho obsahu. A to nie je chimera, to je realita. Vysielacie spoločnosti požívajú E, slobodu vo svojom podnikaní, nepotrebujú licencie na to, aby vysielali audiovizuálny obsah. Teda ak hovoríme o voľnom pohybe, táto smernica je plne na mieste a v praxi sa osvedčila. Ďalej chcel by som sa vyjadriť e, k e, určitým predpisom tejto smernici, ktoré sa týkajú ochrany detí Úvodom by som chcel pripomenúť určité závery, ku ktorým dospela komisia. Sloboda, pluralita médií, e, to všetko je zachované, chránené touto smernicou. A to je dôležité. A a, a zároveň je dôležité to, e, že je zabezpečená ochrana alebo prevencia pred prejavami nenávisti, neznášanlivosti. To je veľmi dôležité z hľadiska ochranných mechanizmov ochranných voči mladým ľuďom. Mali sme jeden prípad vo francúzskej jurisdikcii, keď jeden z francúzských kanálov eh, s názvom AXA vysielali uh, a antisemitsky ladený obsah. A to prostredníctvom satelitného vysielania Utelsat. A e, veľmi rýchlo sa podarilo konať a zakázať vysielanie e, takéhoto druhu e, relácie Čiže e, e, tá relácia skutočne funguje, osvedčila sa v praxi práve e, v tej medzi iným oblasti ochrany detí, ochrany mladých ľudí. Prejdem teraz na ten druhý aspekt, prístup, sprístupnenie audiovizuálneho obsahu aj tu možno konštatovať zlepšenie situácie, predovšetkým na strane e, tých, ktorí sú určím, určitým spôsobom e, ochudobnení o e, určité vnemy z dôvodu svojich telesných obmedzení. A aj týmto ústretovo pomáha táto smernica. Smernica zakotvuje určité práva, práva prístupu k, určitým, k určitému obsahu. Uvediem príklad. Existuje ehm, sociálne dôležitý obsah, ktorý je veľmi dôležitý pre určité e, krajiny. A do toho spadajú aj športové relácie. V Belgicku, v Spojenom kráľovstve bolo rozhodnuté, že vysielanie futbalových zápasov UEFI a FIFA. E, to by malo byť sprístupnené všetkým. Takto to bolo zakotvené v katalógu, ktorý e, e, bol k dispozícii všetkým. Veď išlo o obsah, ktorý bol žiaducí a žiadaný pre všetkých preto e, sa takéto e, programy stali povinne dostupnými pre všetkých divákov. Za náš výbor môžeme konštatovať, že, tento, e, že táto smernica skutočne funguje. Smernica obsahuje aj predpisy diktujúce minimálne minimálne limity vzťahujúce sa na vysielanie programov. No a e, zároveň chcem konštatovať, že e, pri e, ponuke digitálneho obsahu tá smernica je veľmi napomocná. Vysielacie spoločnosti musia zabezpečiť to, aby e, nezávislé vysielacie spoločnosti odvysielali určité percento európskych diel. Čiže je tu aj e, podpora vyslovene európskych diel a to vysielanie takýchto európskych diel je okolo 62 V prípade nezávislých vysielacích spoločností je to percento len na úrovni 35 Smernica takisto stanovuje tie minimálne limity, minimálne kvoty vzťahujúce sa na vysielanie európskych diel. Myslím si, že tieto kvóty sú e, rozumne nastavené a takýmto spôsobom dokážeme e, spropagovať, prezentovať európsky obsah, európske diela. Ďalšia e, vec, e, ku ktorej sa chcem, ktorej sa chcem dotknúť, sú reklamy. Komerčný obsah. Smernica zadefinovala pojem komerčný spot. A cieľom tejto smernice je chrániť divákov pred E, istým trendom, ktorý sa už prejavuje v televízii a tým trendom je e, prílišný, príliš e, veľký podiel reklám komerčného obsahu. Princíp, ktorý sa presadzoval, bol následovný, aby len 12 aby v rámci 60-minútového vysielaného programu reklamy e, mohli zaberať len 12 minút. Žiaľ, vo väčšine členských štátov tieto limity e, neboli dodržané. Televízia pri televíznom vysielaní neboli dodržiavané tieto e, limitné časy vysielania reklamy. Treba chrániť divákov pred neprimeraným množstvom reklam. Ešte raz e, zdôrazním, že ide o 12-minútový limit na vysielanie reklamy a väčšinou to nie je dodržiavané. Vieme, že trh s reklamou je veľmi e, ostrý a, robí, a je tam snaha všeobecne, e, všeobec, vo všeobecnosti prekročiť tento 12-minútový limit. Teraz by som prešiel k aspektu kvality. Smerníci smernici sú e, nástroje e, ochrany detí pred neprimeraným rozsahom reklám, prílišným počtom reklám. Takisto aj po obsahovej stránke existujú preventívne opatrenie. A aj keď reklama alkoholických nápojov je na okroji reklám, ale faktom zostáva, že stále sa objavuje, i keď v minimálnom rozsahu 0,8 až 3 Veľká e, časť tejto smernice v rámci svojich ochranných mechanizmov je zameraná na ochranu detí pred určitým typom reklám. V piatich členských štátoch je napríklad zakázané vysielať reklamy počas detského vysielania. Eh, inými slovami, táto smernica veľmi účinným spôsobom chráni deti pred nežiaducím obsahom veď sú to práve deti, ktoré sú najnáchylnejšie e, k ovplyvňovaniu reklamami. Teda, sumarizujúc, možno povedať, že e, smernica plní svoju úlohu, chráni deti a e, čo sa týka aj nastavenia mantinelov na reklamy, bolo to urobené dobre. Ešte sa chcem dotknúť jednej veci a ide o veľmi háklivú záležitosť. A to sú určité, určité národne ladené uh, reklamy. Ide o reklamy, ktoré presadzujú určité stereotypy, viažúce sa na rod alebo na národnosť. A takéto prvky zarezonovali v 20-30 e, e, reklam. Áno, reklamy sa snažia ťažiť zo stereotypov, pretože na to reaguje divák e, veľmi vnímavo. A v tomto zmysle tá smernica môže slúžiť účelu akéhosi strážnika, akéhosi ochráncu. Podľa môjho názoru by sme mali e, naďalej monitorovať e, práve e, výskyt stereotypov v reklamách. Podľa môjho názoru reklama plní svoju, tá smernica plní svoju úlohu, ochrannú úlohu ale e, aj monitorovacia úloha je veľmi dôležitá. A táto smernica apeluje aj na prvky samoregulácie. E, už som hovoril o tom, že e, má preventívny charakter, pretože predchádza tomu, aby mladí diváci boli vystavení vystavení reklamám, ktoré presadzujú nezdravé návyky napríklad e, potraviny, ktoré majú vysoký obsah tukov. Teda treba e, bojovať proti reklamám, ktoré nie sú náležité pre detského diváka. A to sa medzi iným vzťahuje aj na reklamu, na reklamu potravín. Ako som už povedal, táto, e, toto prehodnotenie smernice prichádza s omeškaním, asi polročným omeškaním a to je na škodu mediálneho pluralizmu. A je e, nevyhnutné pristúpiť k e, prehodnoteniu, aj keď to prehodnotenie bude veľmi pozitívne ľadené. Sme spokojní s tou smernicou. Treba vyslať jasné signály. A jasné signály týkajúce sa vyzdvihovania tých ochranných mechanizmov, ktoré zakotvuje táto smernica. E, musím povedať, že v tejto smernici som nenarazil na nič, čo by si žiadalo zásadné prehodnotenie. Čo je však nevyhnutné, je, aby všetky členské štáty implementovali túto smernicu v plnej miere a samozrejme musíme i naďalej starostlivo monitorovať využívanie tejto smernice. Dopad tejto smernice alebo dosah tejto smernice na nové technológie, mám na mysli predovšetkým hybridné televízie. E, viete, táto smernica e, bola koncipovaná tak, aby bola technologicky neutrálna, aby dokázala zastrešiť všetky druhy audiovizuálnych e, mediálnych složieb. Petra Komovert pripravuje správu, ktorá bude zameraná na e, hybridnú televíziu dnes lineárne e, služby sú reštriktívnejšie upravované zákonmi, inak je tomu v prípade nelineárnych služieb v každom prípade e, si však musíme uvedomiť, že ide o dva e, aktuálne aspekty života. E, lineárne a nelineárne. Tie sa zásadným spôsobom od seba líšia a práve tie nelineárne prechádzajú zásadnými zmenami v súčasnej dobe bez pochyby treba eh, dať tým lineárnym službám ešte nejaký časopriestor, aby tie technológie sa presadili. A bude potrebné venovať pozornosť a prehodnotiť práve aspekty hybridnej televízie, nelineárnych služieb a ako eh, to eh, bude fungovať v korelácii s touto smernicou. E, aby som to ukončil, uzavrel túto prezentáciu, táto smernica je veľmi kvalitná, ale je našou úlohou byť v strehu e, v tom zmysle, že treba priebežne monitorovať, musíme sa postarať o to, aby bola e, reálne uplatňovaná v rámci celej EÚ. Veľmi privítam akékoľvek podnety, pripomienky k tejto správe, k mojej prezentácii. Myslím si, že e, je potrebné poskytnúť dostatočný priestor na diskusiu ohľadom uplatňovania tejto smernice. Ja, Ďakujeme veľmi pekne, pán Boris. Ďakujem pekne za prehľad, ktorý ste nám poskytli. No slovo sa prihlásila Petra Kamer, Evert a ja, takže Petra, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za úvodné slova k tvojej správe. Myslím, že správa komisie jasne ukazuje, že, že, že zmenou smernice televízia bez hraníc na smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá má trochu širšie zameranie, bol správny krok a našli sme tým správny nástroj, ktorý na jednej strane v tejto oblasti reguluje tie nevyhnutné veci, ale súčasne zohľadňuje osobitný charakter audio, audiovizuálnych mediálnych služieb pre spoločenský rozvoj, pre slobody spoločnosti. No a táto správa by nás mala povzbudiť, aby boli ciele smernice trvalé. Ja súhlasím s tým, že smernica z veľkej časti funguje, ale treba sa pozrieť a, a detaľne zaoberať časťou o reklamy, pretože e, ešte stále sa môžu pravidlá vykladať veľmi široko, tak, že niektoré veci sa dajú interpretovať tak, že nezodpovedajú e, pravidlám, ktoré stanovuje smernica. Ja myslím, že budúcim vývojom hybridnej televízie, sa budeme musieť veľmi presne zaoberať tým, aké pravidla platia pre ktoré oblasti a kde sa dá ešte niečo upraviť. Myslím, že osobitnou výzvou bude rozvoj nových reklamných spôsobov. Tým sa musíme zaoberať, no a samozrejme Treba to urobiť aj z ohľadom na Connected TV. Vieme, že nové technológie ponúkajú nové možnosti a prekrývania klasických televíznych signálov a myslím, že bude treba jasne sa zaoberať tým, aké možnosti potreby tu sú. Takže ja som za to, aby sme aj ďalej v tejto oblasti mali špecifické predpisy pre jednotlivé médiá a nemôžeme to všetko riešiť jednou smernicou e-commerce a tak ďalej v oblasti práva hospodárskej súťaže, ale že treba aj naďalej zohľadňovať špecifický charakter médií jednotlivými smernicami a mnohé ďalšie e, veci ešte spomeniem v mojej smernici pretože ešte je pred nami veľa víziev, ktorými sa musíme vyrovnať a rovnako treba konať rýchlo, pretože inak inak niektoré sa stretíme s niektorými vecami, ktoré no, potrebujeme, keď ja sme za slobodu médií, komunikácie, možno sa, by sa mohlo stať, že bude už neskoro, keď začneme konať. Takže treba sa zamýšľať nad tým, ako AFA tejto smernice môže, môžeme od vizuálne mediálne služby ďalej rozvíjať a aby zostala zachovaná ochrana mládeže, kreatívna tvorivá činnosť, aby sme reklamu dokázali regulovať. A myslím, že to bude istotne veľká výzva, no ale ako som už povedala, myslím, že treba konať rýchlo, tak aby sme dokázali nejak predpokladať e, vývoj a príjmať k tomu príslušné e, ustanovenia. Som pani Kroos Cruz veľmi vďačná e, za to, že povedal, že súčasná smernica funguje, ale že je aj jasné, že treba sledovať trendy a treba zohľadňovať situáciu, ktorá sa neustále mení. A komisia oznámila, že začne proces konzultácií. No a myslím, že správa, ktorú pripravujem ja, je, je príspevok k tomuto a myslím, že v rámci Connected TV môžeme sa zapojiť. No a správa o správe aplikácia v tejto smernice a iniciatívnu správu, ktorú pripravím ja, že tieto správy sa budú veľmi dobre doplňať a teším sa na ďalšie diskusie. Ďakujem pekne, Petra. Ja okamžite nadviažem. Ďakujem pánovi Borisovi. Ja si veľmi dobre spomínam ešte, keď sme hovorili o tejto smernici a na jednej strane sme hovorili, že chceme orientáciu na spoločný trh, chceme prechod z televízie na audiovizuálne mediálne služby, pretože to je nevyhnutné, ale súčasne e, musíme umožniť aj cezhraničný charakter, ale aj napriek tomu treba podporovať konkurencieschopnosť a hospodárskú súťaž, ale aj súčasne regulovať. Napríklad, čo sa týka nejakého osočovania alebo nenávisnej propagandy, a ďalej reklamy. To z dobrých dôvodov všetko treba nejak regulovať na zornom poli. No a všeobecne súhlasím s prístupom Petri Kamer Everta, že smernica musí byť dlhodobá, nie je samozrejme ešte zastaralá, ale treba ju prispôsobiť. Ja si tiež myslím, že iniciatívna správa o Connected TV, čiže čo sa deje s nelineárnymi službami, internetom a teda a rovnako aj s lineárnymi ponukami, no treba to nejak politicky prepojiť a spoločne vyriešiť. Tieto dva svety sa nedajú oddeliť a preto nemôžeme ani tie správy oddelovať a ich hlavné, hlavné myšlienky treba spojiť. No a skutočne otázka znie, že keď máme takéto rôzne regulačné rámce pre uh, Eh, online rámec a tradičné médiá ako televízia, akom, či je to ešte primerané. No už samozrejme dá sa povedať, že lineárne služby majú svoje programy, no a online služby nemajú ešte charakter masovo komunikačného médiu, média, aj keď, keď sa pozrieme na počet mladých a iných ľudí, ktorí sú aktívni na internete, nemá to klasickú definíciu ale má to silu eh, takéhoto masového média. No a ako sa s tým vyrovnáme, to je rozhodujúca politická otázka. A myslím, že zatiaľ neexistuje nejaká záverečná odpoveď a spoločne hľadáme riešenia. No a ja teda súhlasím šťastie, že potrebujeme a že sa dá hodnotiť smernica pozitívne na základe cieľov, ktoré sme stanovili, ale vidíme aj problémy. Hovorilo sa už o nich, nie je všade implementovaná. Členské štáty majú rôzne vzťahy k nej. Dohodli sme sa len na minimálnych štandardoch. Ostatné členské štáty prekračujú tento rámec, tak sme to v podstate aj predpokladali. No a to, čo povedala Petra Kamer Evert, aj pán Boris, niečo tu regulujeme, napríklad tými 12 minútami za hodinu, ale nikoho to nezaujíma Čiže aj dozor, napríklad v Nemecku, príslušné orgány, čo robia, je ich, eh, ich angažovanosť autoregulácií taká, ako by sme si to predstavovali, ako sme sa dohodli, ako pluralizmu médií, to je tiež téma, ktorá nás veľmi zaujíma, koncentrácia médií, a tým sa musíme zaoberať v rámci rokovaní o týchto otázkach. No a ešte som si všimla jednu vec. Vy ste hovorili, že tento peta, ak sa vo Francúzsku antisemitistické obsahy, že treba zaručiť, aby sa ďalej nešírili. To pokladám samozrejme za správne, ale súčasne viem, že Eutelsat vo vzťahu k Číne tiež má politiku, kde nejde o antisemitistické obsahy, ale ale niektoré odstavili a to sa mi tiež nepáči. Takže treba sa zamyslieť nad tým, čo žiadame, čo chceme nejak podporiť, ale nie, aby ďalšie režimy, Irán, Čína alebo niektoré iné a, diktatorské režimy a tak ďalej, aby nemohli využívať túto politiku a myslím, že to je tiež úloha našej regulačnej politiky. Treba jasne stanoviť, čo sa má dodržiavať, čo nie. Takže to je zatiaľ z mojej strany všetko. Vidím, že pani Kosta by chcela ešte niečo povedať. Ďakujem pekne. Ja by som chcel poďakovať aj kolegovi pánovi Borisovi, ktorý skutočne zdôraznil hlavné body správy komisie. Rada by som zdôraznila tri aspekty. Poprvé, myslím, že je správne tvrdiť, že smernica ako celok má všetky prvky, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie, že členské štáty musia uplatňovať tie základné princípy, avšak treba ju aktualizovať s ohľadom na nové médiá, všetko ostatné, o čom ste hovorili. Avšak je tu ešte jeden aspekt z ohľadom na skutočné, skutočné dopady v členských štátoch, vrátane krajiny, z ktorej pochádzam ja, v rámci implementácií tu máme ešte problémy. Pluralizmus médií. V správe sa hovorí o, o prípade Maďarska, ale ja by som tiež uviedla Taliansko. Máme tu veľmi dôležitý problém, pretože sú tu isté aspekty, ktoré neboli v plnej miere preverené je tu koncentrácia reklamy a programov, eh, ktorá, ktoré spôsobujú problémy pluralizmu médií. Myslím, že sú tu veci, ktorými sa musíme zaoberať, pretože nie vždy dosahujeme výsledky, ktoré si predstavujeme. No druhá vec, správe komisie je jedna časť, ktorá je osobitne dôležitá, pretože, ako iste všetci vieme, televízie musia vyrábať a distribuovať istý počet európskych programov na národnej úrovni a musia minimálne 10 svojho obratu investovať do nezávislej produkcie. Niektoré štátne a komerčné televízie spolu s nezávislými producentami produkujú programy, ale získavajú všetky práva. Tak sa to často, takto sa často postupuje v Terensku. No a nedá sa zaistiť, že všetky práva alebo niektoré práva budú zachované. Takže čo sa týka prístupu k európskym programom alebo zisku z programov, tak nezávislí producenti v podstate strácajú všetky svoje práva. Čiže neprofitujú z programov, ktoré vytvorili. Ja si... Ja chápem, že to nie sú princípy, ktoré sú smernici, sú to skôr také objasnenia. Mohli by sme to uviesť do správy pána Borisa a, a mohli by sme žiadať o ďalšiu, ďalšie objasnenie. Ďalej, reklama. Isté, nikto nepochybuje o tom, že všetky krajiny prekračujú hranicu 12 minút. Avšak sú rôzne spôsoby, ako sa to ešte zhoršuje, pretože niekedy hovorí sa to o španielskom prípade, ale je veľa príkladov nepriame reklamy, neviem, či to je v smernici, to by som sa mohol spýtať pána Borisa, avšak eh, ja by som sa pozne zaoberala definíciami, pretože situácia, môže vzniknúť situácia veľmi negatívna. Tí, ktorí sa zapájajú do vysielania sú vysielateľmi reklamy počas reklamných prestávok. No a to by malo byť v Taliansku zakázané, ale je to veľmi rozšírené a mňa by zaujímalo, či sa to dá nejak smernici obmedziť. No a ďalšia vec, diskriminácia sexistické obrazy alebo sexistické motívy, to sa v podstate vôbec nerieši. A myslím, že treba podporovať nejaký etický kódex, ale treba, aby zástupcovia užívateľov malo, mali nejakú autoritu. Istotne by bolo užitočné vypočuť si ich. Eh, orgány z rôznych krajín by mohli povedať iste veľa k tomu, čo sa deje v ich krajinách. Takže ja sa chcem spýtať spravodajcu, či niečo takéto sa plánuje, očakáva a bolo by iste Pekne vidieť, čo si myslia, pretože to je kľúčom k smernici. Ďakujem pekne. A pán Boris, chcete niečo povedať? A potom dám slovo komisii. Dobre, nech sa páči. Ďakujem pekne všetkým mojim kolegom za mimoriadne zaujímavú, mimoriadne zaujímavé, užitočné pripomienky. Som veľmi rád, že naše dve správy budú koherentné a že správy budú zohľadňovať výzvy, ktoré prinesie budúcnosť. Takže tie technológie, ktoré sú momentálne veľmi invazívne, budú súhlasiť s legislatívou. Samozrejme, treba konať zodpovedne a nedávať, nevytvárať veľký priestor na intervencie. Všetci si pamätáme na aktu, no a my máme poskytovať minimálne štandardy ochrany, ale musíme byť tiež zodpovední, musíme konať zodpovedne a nemyslím, že čokoľvek navrhneme by nemalo byť zdrojom nejakých mimoriadných protestov, ale treba čeliť výzvam hlavne hybridnej televízie a súhlasím s tým, čo ste povedali o dozore, monitoringu a myslím, že Európska komisia s národnými regulačnými orgánmi by mohla vytvoriť nejaký etický kódex, zoznam najlepších postupov alebo obmedzenia pre reklamný čas, otázky diskriminácie a sexistického obsahu. Myslím, že tento trh je veľmi komerčný, veľmi veľmi silno reaguje, čo sa týka pluralizmu, koncentrácie, médií, monopolov. Myslím, že všetkými týmito otázkami budeme sa zaoberať ešte v správach. Ďakujem pekne za vaše pripomienky a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Boris. No a teraz dostane slovo zástupca Európskej komisie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Prajem príjemné dobré ráno aj e, spravodajcom, ako aj všetkým členom výboru, ktorí sa vyjadrili a spolupodielali. Je to prvá správa, ktorú komisia Európskemu parlamentu predkladá. Správu komisie ste vynikajúco zhrnuli, preto by som to nechcela ešte raz opakovať. Povedali ste prakticky všetko, takže ak dovolíte, niektoré body vyzdvihnem a síce tie body, ktoré podnietili našu reflexiu. Taktiež by som chcela ešte poskytnúť e, informáciu k niektorým bodom. Ako ste už spomenuli, správa pozostáva z dvoch častí. To vysvetľuje zároveň aj e, malé oneskorenie, e, ku ktorému došlo pri predkladaní správy. E, museli sme e, vyčkať, pokiaľ e, bolo možné začať s určitými službami, takže potrebovali sme na reflexiu zkrátka trošku viac času, ako sme pôvodne počítali. Najprv je tam prakticky akýsi pohľad do minulosti na obdobie od roku 2009 do roku 2011 a potom výhľad na nové médiá a technologický vývoj do budúcna Najprv, e, pokiaľ ide o prvú časť správy, v správ tejto smernice ide o e, smernicu, ktorá hovorí o e, slobode pohybu v tejto oblasti služieb. Doposiaľ to fungovalo veľmi dobre na jednotnom trhu. 6 až 8 tisíc služieb E, spadá pod e, túto e, slobodu pohybu na jednotnom vnútornom trhu v Európe. Nemáme žiadne problémy, pokiaľ ide o objem týchto služieb, ako aj hospodárskeho rozsahu. Ide tu o nástroj týkajúci sa harmonizácie a subsidiarity Existuje tu veľmi mnoho aspektov e, vzťahujúcich e, sa na jednotný trh, ale veľmi dôležité je spomenúť aj e, spoločenskú hodnotu, napríklad ochranu neplnoletých detí, a to v zmysle úlohy komisie, ktorá sa má starať predovšetkým o všetky zmluvy Laxa kanál e, svoje vysielanie zastavil. Komisia, ktorá e, preberá tento e, dohľad, to e, dosiahla. Vyvolávanie nenávistí, ako aj porušovanie európskych práv bolo podkladom a toto bol e, dôvod pre zakázanie vysielania tohoto kanálu. Zatiaľ však e, nedošlo k harmonizácii pre celý jednotný trh. Je to projekt do budúcnosti. Jednotlivé štáty to budú musieť sami posúdiť, čo vlastne spadá po tento e, pojem nenávisť alebo šírenie nenávisti. Bez pochyby však e, možno povedať, že francúzske úrady e, urobili dobre, že e, tento kanál zakázali, respektíve zrušili. Vyskytlo sa veľmi málo problémov v súvislosti s tretím bodom, to znamená s komerčnou oblasťou. E, neustále sa hovorilo o veľkom význame, ktorú, ktorý má komisia e, v tejto oblasti v súvislosti s monitoringom. E, mala, komisia poverila nezávislého poradcu, ktorý sa mal povzerať v tejto oblasti v jednotlivých členských štátoch a práve e, vďaka tomuto externému poradcovi sa nám, e, umožnilo, nám bolo umožnené sledovať e, túto monitoring úlohu predovšetkým v prepojení na rozličné reklamné spoty. Monitoring poukázal na určité nedostatky v oblasti kvality a zaoberal sa samozrejme aj novými možnosťami reklamy v plnom rozsahu v oblasti nových technológií, ktoré sa používajú predovšetkým na komerčné účely. Komisia plánuje aktualizáciu svojich oznámení, e, pokiaľ ide o posolstva v oblasti reklamy. Toto tieto oznámenia komisie ku komerčným obsahovým náplňam by sme samozrejme chceli e, predostrieť e, na pozadí hospodárskej e, reality a vydať tento materiál v roku 2013. Chcela by som poukázať ešte na to, že o ohlasovacej povinnosti ktorú stanovil zákonodárca pre komisiu, je tu jeden aspekt, posúdenie kvality a e, dohľad e, nad e, posolstvom, ktoré prináša reklama. V našej správe je to detailne prezentované veľmi málo bolo porušení, pokiaľ ide o požiadavky na kvalitu, ale smernica stanovila aj určité pravidlá, ktoré v niektorých členských štátoch boli porušované, ale predsa len dosť zriedkavo. Komisia by chcela e, túto prax aj naďalej vykonávať v oblasti monitoringu to boli teda tie hlavné aspekty, o ktorých som chcela hovoriť e, v časti 1, ako sa vyvíjala daná situácia doposiaľ. E, pre európsky jednotný trh je to veľmi dôležité. Ďalej tiež ide o podporu európskych e, diel. To nájdete veľmi podrobne popísané v oblasti článku 13, 16 a 17 Ďalej časť týkajúca sa výhľadu do budúcnosti. Máme tu dočinenia s konvergenciou, s novými e, službami, ktoré nespadajú e, priamo pod e, oblasť spomínaných e, služieb. Veľmi často však e, existuje aj, e, tak povediac, e, druhá obrazovka, to znamená služby, ktoré sa potom objavujú e, na druhej obrazovke, zatiaľ čo hlavná obrazovka ukazuje jeden program, na druhej obrazovke sa, môžu, sa môže objaviť iná obsahová náplň. To chce komisia zrušiť. Pracuje zatiaľ E, veľmi dôsledne na e, sledovaní tohoto vývoju, vývoja a v e, výsledky predložíme v prvej polovici roku 2013, pokiaľ ide o tento nový vývoj. Ďakujem komisii. To znamená, 18. decembra dostaneme návrh správy a mali by sme potom hlasovať 21. februára 2013. Budeme sa zaoberať predovšetkým strategickými otázkami. Dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho programu. Ide o výmenu názorov kolegom eh, Vincentom Miguel Carce Ramonom eh, k téme eh, výťazí Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež za rok 2012. Táto cena bola prvýkrát udelená v roku 2008. Ide o mladých ľudí, cieľová skupina vo veku 16 až 40 rokov a Európsk, e, slúži proste na dorozumievanie e, medzi e, mladými na európskej úrovni. 192 projektov bolo vyhodnotených v postupe, ktorý pozostával z dvoch stupňov. Medzinárodná porta, na ktorej sa podielali minimálne dvaja poslanci a zástupcovia mládežníckých organizácií. Nechcem teraz e, hovoriť e, o e, tejto cene, ale skôr o výťazoch. Tretiu cenu obdržal Daniel Beatin, je, pochádza z Maďarska. Možno, že by bolo dobré, pokiaľ by začal on a potom spomeniem ostatných. Nech sa páči, máte slovo. Moje meno je Daniel Vaten. Dovolte mi, aby som predstavil náš e, projekt. Získali sme e, tretiu cenu e, v tejto súťaži. Najprv mi dovolte povedať pár slov k samotnému projektu a potom budem hovoriť o úspechu tohoto projektu, ktorú sme dosiahli vďaka pomoci Európskeho parlamentu. Ide o dokumentárny projekt, mladí európsky študenti, presnejšie povedané jeden e, študent, ktorý chcel e, z Madridu e, sa vrátiť bicyklom do Maďarska, do Budapešti. 2700 kilometrov nakoniec mala činiť táto trasa neskôr však E, presiahla 3000 e, kilometrov. Tento študent e, teda prešiel túto trasu zo Španielska celou Európou do Maďarska. Samozrejme, že sme pritom zozbierali veľa filmového materiálu. Každý okamih bol filmovaný. Boli sme dvaja, ja som bol režisérom a producentom tohoto filmu. Základnou myšlienkou e, bolo následovné. Chceli sme samozrejme nakrútiť film, natočiť film, ale v prvom rade sme chceli vytvoriť akési spoločenstvo pre mladých ľudí v Európe aj mimo Európy. Chceli sme im ukázať, že je možné určité veci e, robiť aj ináč, nejde o projekt v oblasti životného prostredia, ale v každom prípade súvisí s problematikou životného prostredia. Chceli sme predostrieť projekt, e, ktorý e, prakticky e, vzniká tak, že sa sami o jeho vznik musíme zaslúžiť a chceli sme ukázať, že niečo podobné je možné. Nechceli sme túto trasu, cyklistickú trasu absolvovať, dajme tomu, pre oblasť výskumu rakoviny nemali sme na mysle proste nejaké veľké hnutia. E, jazdíme na bicykli z toho dôvodu, že nám to robí radosť. Všimli sme si však, že je takto možné osloviť mnoho e, mladých ľudí v Európe. Tie čísla hovoria sami o sebe. 150 e, tisíc ľudí sme prakticky oslovili cez sociálne siete. Či už to bolo Francúzsko, Holandsko, E, Rusko, Maďarsko, tam všade bol tento e, film prezentovaný a e, čakáme tiež na pozvánky na festival, kde bude tento film prezentovaný. Myslím si, že sme vyskúšali nový spôsob natáčania filmu, pretože sme prakticky do toho procesu zapojili aj diváka. Doposiaľ tomu bolo tak, že pokiaľ sa natáčal nejaký film, Počas natáčania filmu nebolo možné divákov do tohoto projektu zapojiť, ale teraz vďaka sociálnym sieťam niečo podobné bolo možné. To znamená, eh, online videá sme eh, dali eh, na internet, takže diváci mohli sledovať, čo sa každý deň stalo a takto mohli diskutovať každý deň s nami o tomto projekte A mnohí e, z ľudí, ktorí sme v rámci týchto sociálnych sietí e, stretli alebo oslovili, e, sami potom siahli po bicykli a robili niečo podobné. Myslím si, že mám, nesieme zodpovednosť za to, čo sme vytvorili. Táto cena bola pre nás veľkou podporou. Teraz sa tento projekt prakticky sám. Bez e, tejto e, ceny e, by nebolo možné takýto projekt realizovať v takomto rozsahu. Preto mi dovolte poďakovať sa za vašu podporu a pokiaľ by ste mali nejaké otázky, tak vám stojím radi k dispozícii. Ďakujem, to bola tretia cena. I would like to have all... Ďakujem za slovo. Najprv si vypočujem všetky tri prezentácie a potom dáme priestor na diskusiu. Druhá cena 3000, e, je to cena v hodnote 3000 eur. Ide o Európa e, e, prezentuje školu a, pána, a máme tu slečnu Renátu a chcel by som, e, chcel by som, e, chcela by som odprezentovať projekt Európa robí školu. Um. Ešte raz e, začnem. Mm, takže vážené dámy a páni, moje meno je Renata Kopřivová a chcel by som vám prezentovať projekt Europa Macht Schule Prag. Tento program e, vlastne umožňuje od roku 2008, aby e, v rámci e, programu Erasmu prostredníctvom Karlovej univerzity v Prahe boli oslovené uslovené eh, eh, české eh, deti, český školský systém, aby tam bolo možné prostredníctvom dobrovoľných vzdelávacích projektov prezentovať kultúru svojej domoviny. Cize je dôležité, aby počas jedného, dvoch semestrov bol, odprezentovala kon, kultúra domovského štátu na českých školách. V tomto prípade sme vlastne využili e, našu, našu nemeckú, e, naš nemecký zdroj a sme premenovali e, vlastne tento program do Nemčiny o Europa pamách Čule Prák. A v podstatu ide, tieto projekty by mali v priemere trvať tri vyučovacie hodiny a vlastne je to odprezentované v českom jazyku, pričom nám pomáhajú pri tlmočení dobrovoľníci spomedzi e, študentov e, vlastne využili sme e, klub Erasmus na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a e, vlastne e, klub Erasmus informuje e, študentov v rámci programu Erasmus. Títo sú informovaní e-mailom o možnosti podielať sa na tomto projekte. Tí, ktorí prejavia svoj záujem, vlastne prihlásia sa so svojimi návrhmi tém, ktoré by chceli prezentovať. Ide o témy, ktoré by mohli byť zaujímavé pre českých štú, e, žiakov, študentov. Študent Erasmu je e, v zásade vždy sprevádzaný českým študentom, ktorý vlastne počas toho projektu poskytuje aj tlmočnícke služby. Pokiaľ e, tí žiaci, ktorí sú adresovaní tým projektom, nerozumejú Nemecku, takže v podstate treba konštatovať, že v súčasnej dobe klub Erasmu e, má asi 15 českých študentov a tí pravidelne pomáhajú s tlmočením počas projektu. E, jazyk projektu závisí od jazyku e, školy, na ktorú je zameraný. Pokiaľ je je e, vlastne, e, pokiaľ e, študenti er, v rámci projektu Erasmu ovládajú tu ten jazyk, ktorý je aj jazykom používaným v danej triede, kde sa, použi, kde sa tento projekt realizuje. Je to vlastne ideálne, inak sa využíva tlmečenie. V podstate je vždy aj zabezpečené pre študentov v rámci projektu Erasmu, okrem toho, že teda prezentujú na danej škole, že sa pre nich organizujú aj exkurzie. E, tieto projekty sa teda realizovali od roku 2008 e, až do dnešného dňa. V roku 2008-2009 mali sme 4 projekty, 9, 10, 21, 10, 11, 29, projektov 11, 12, 35 projektov. Na školský rok 12, 2013 máme rozpracovaných 30 projektov, e, takže máme rozpracované projekty E, e, v oblasti kultúry, napríklad nemecký expresionizmus alebo talianské, e, talianské umenie a, a tak ďalej. Tieto projekty sú zväčša avizované určitým plagátom, takisto, ak povedzme, E, ide o tú kultúrnu oblasť. Veľmi často e, je ukončený tento projekt nejakým divadelným predstavením. Tešíme sa z toho, že prostredníctvom takýchto dobrovoľných aktivít prezentujeme a oboznamujeme sa s, s tými vecami, e, ktorými sa odlišujeme a tými vecami, ktoré, sú, ktoré nás spájajú v Európe v rámci e, e, e, z tohto druhého miesta v rámci súťaže a ceny Karola Veľkého pre mladých ľudí. Toto druhé miesto nás veľmi teší. Ďakujem. Vielen Dank für Ihre Präsentation, Ihr Engagement und auch die gute Idee. Und es Takže e, myslím si, že treba vás pochváliť za vašu zaangažovanosť, vašu snahu a bolo by skutočne veľmi dobré, pokiaľ by bola vytvorená e, sieť. Teraz prejdeme na prvú cenu e, s hodnotou 5000 eur. Je to z Grécka a vlastne je pod názvom Európa zo spodu hore. Hey, eh, I come from Athens. My name is Elina Makri and I'm a German. Moje meno je Elina Makri. Ja eh, pochádzam z Aten. Ja som eh, novinárkou. Určite máte skúsenosti s novinármi, ale chcela by som hovoriť o inovatívnom projekte. Náš projekt Europe on the Ground je európsky projekt a je to projekt mládežníkov a treba povedať, že e, či sa nám to páči alebo nie, média ovplyvňujú to, ako vnímame fakty, e, svet a ovplyvňujú aj vedomie ľudí. Pri tomto projekte sme si povedali, že novinársky e, žáner a investigatívna žurnalistika e, si zasluhuje e, väčšiu pozornosť. Použijem na ilustráciu dnesnú európsku krízu a spôsob, ktorom je to pokryte, pokryté e, spravodajstvom, je e, veľmi e, slabé. Porovnáme si postoj Nemcov a Grékov nemecké médiá prezentujú Grékov ako lenicov a grécké médiá Nemcov ako takých potomkov nacistov. Skutočne je to proba, propagandisticky ladené E, robia sa rýchle a veľmi pohodlné závery, e, vzťahujúce sa na veľmi komplikované súvislosti. A toto zaznieva e, v novinárskom svete. Kto profituje z takéhoto chaosu? A my to chceme zvrátiť, veď Európania by mali vedieť o sebe navzájom oveľa viac. Preto sme si povedali, že E, žurnalistika má dostať šancu. Snažíme sa využiť e, malých reportérov, e, výrobcov filmov, scenaristov. Tí majú mať možnosť raz do mesiaca navštíviť nejaké hlavné mesto Európy, zažiť život v tom hlavnom meste a e, pripraviť určité spravodajské pokrytie toho, ako ľudia žijú. Jednoducho mladých novinárov e, zasadíme do prostredia e, No, Ako viete, investigatívna žurnalistika je ohrozená a e, mnohí vnímajú e, e, tento žáner ako určitý luxus. A vieme, že investigatívni novinári majú nedostatok prostriedkov a preto veľmi často musia fungovať na diálku. Čo to znamená v praxi? Máme e, európskeho e, korešpondenta, ktorý e, vlastne je v Bruseli a pritom pokrýva široký región, ale zdá sa nám, že hovoriť o Európe z Bruselu neponúka skutočne reálny obraz Okrem e, geografickej vzdialenosti e, vnáša sa do procesu aj e, vlastne intelektuálna odťažitosť alebo vzdialenosť, pretože títo korešpondenti nepoznajú ten reálny život v uliciach krajín, o ktorých, o ktorých hovoria. Ďalej sme si E, po, ďalej sme uplotnili metódu, ktorá sa po grecky volá metensis. Ide o, inter, o, ide o e, internú komunikáciu na úrovni a, e, určitej intelektuálnej výmeny. Veď našim všeobecným snažením je navzájom sa spoznať. Tlačové správy z APA alebo Reuters E, to nemôže postačovať pre ľudí. Čo im to prináša? Nie dosť. Chceme mať e, e, novinársky žáner, ktorý prezentuje zvyky, život Európanov. Toto je publikované na, na webe halfbubble.com a e, tam sú prezentované naše e, relácie. My sme rozposlali 50 novinárov do desiatich e, hlavných miest Európy, to je štatistika za rok, a mali informovať o témach, ktoré súvisia s kultúrou, politikou, E, ktoré sa týka politiky, životného štýlu, skutočne e, mali priniesť paneurópsky zážitok a pre nich to mal byť e, určitý aj kariérny rozvoj v oblasti novinárstva. Takýmto spôsobom robíme Európu hmatateľnejšiu pre mladých Európanov. Tým prespievame k lepšiemu vzájomnému porozumeniu v rámci Európy a využívame na to nové formy e, žurnalistiky. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí sa podielali na projekte. Chcem sa poďakovať za udelenie prvej ceny aj za tú, e, za tú peňažnú odmenu, pretože skutočne investigatívna žurnalistika je dnes luxusom, ktorá žiaľ Bohu je na periférii novinárskej činnosti z toho dôvodu Ďakujem a teraz Patra, Petra Kamajvart má slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som všetkým chcela, všetkým trom chcela zagratulovať k tomu, eh, že zvíťazili v tejto súťaži. Ja už niekoľko rokov eh, mám tu čest, že som členkou výboru pre nemeckú cenu Karla Veľkého a neustále ma fascinuje, koľko vynikajúcich projektov vzniká, koľko mladých ľudí eh, sa zamýšľa nad tým, ako by sa dala Európa priblížiť lepšie ľuďom s rôznym spôsobom, eh, mediálnymi projektami, bicyklovaním a tak ďalej. Ja len dúfam a to želám všetkým trom výťazom a všetkým, ktorí získali ceny, aby tieto projekty boli aj udržateľné, aby ďalej fungovali, pretože myslím, to je tá Európa z dola, ktorú si želáme všetci, čo potrebujeme, čo sa nedá nariadiť z dola, ale čo vzniká teraz hora, ale čo vzniká dole. No a som veľmi rada, že v Európe je také množstvo mladých ľudí, ktorí sa tomuto upísali a e, ktorí sa zamýšľajú nad tým, aby aby ľudia spolupracovali, aby pochopili kulturálne rozdiely, ale aby pochopili, že existujú e, rozdiely, že sme zjednotení v rôznorodosti. No a preto ešte raz chcem veľmi e, pekne vám všetkým za vašu angažovanosť poďakovať a, a ja by som bola veľmi rada a šťastná, ak by všetci išli vo vašich stopách, ak by ste ich inšpirovali. No, myslím, že takto Európa navšpriek všetkým problémom a krízam v konečnom dôsledku sa dokáže presadiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Petra. Hanu, nech sa ti páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, predsednička. Ja... Ja aj liberálno-demokratická skupina by sme chceli srdečne poďakovať týmto mládežníkom za ich vynikajúce projekty a aktivity v prospech, v prospech občanov. Vieme, kde sa v Európe nachádzame, avšak ako sa dostaneme ďalej. To zdá sa nie je až také úplne jasné. No a keď teraz vidíme našich mladých, keď počúvame o ich projektoch, ktoré sú orientované do budúcnosti, pre poslanca, ktorý už veľmi dlho je v parlamente, je to znak optimizmu a znak toho, že to najdôležitejšie, čo v Európe máme, sú naše deti, naša mládež. Oni nemajú len budúcnosť, alebo im nepatrí len budúcnosť, ale aj súčasnosť. No a týmito slovami, týmito pár slovami by som chcel povedať, že ja pokladám za správne, že našli túto cestu, že budú takto ďalej pokračovať a že budú sa zasadzovať za spoločné blaho, pretože teraz, keď hovoríme o európskych hodnotách, ktoré tieto projekty posilňujú, no už toto potrebujeme počas toto potrebujeme počas krízy. Nuž no posilňuje sa tým nádej. No a týmito slovami by som vám všetkým chcel poďakovať. Ďakujem pekne, Hano. Teraz pani Paliadeli a potom pán Boris, nech sa páči. Ja budem pokračovať po grecky na to, aby som si usiela Grékyňu, ktorá zvíťazila, ale tiež by som chcela poďakovať a zablahoželať všetkým výťazom. Ďakujem pekne za pozitívnu klímu, My sa snažíme zmierňovať dopady krízy na mladých ľudí. No a v tomto výbore bojujeme za to, aby študentská výmena, čo sa dostalo do Európy, no najdôležitejšie na tejto cene je to, že vy podporujete vy podporujete Európu. To je veľmi dôležité. A, no a vrátim sa k tej výťazke. Média skutočne dramaticky ovplyvňujú situáciu. Nuž ovplyvňuje to ovplyvňuje to nádej myslím, že vy veľmi prispievate k všetkým cieľom a Európsky parlament to veľmi dobre chápe. Ja dúfam, že tam to budete pokračovať, že aj my budeme pokračovať v našich snahách, aby sme podporovali mladých ľudí, ako vy. Ďakujem pekne, pán Boris. Ja by som tiež chcel poďakovať za prezentácie a vynikajúce myšlienky, pretože ja myslím, že myšlienky a tvorivosť sú najdôležitejšie vo vašich projektoch. Nebo viditeľný len optimizmus, ale bolo tiež jasné, že v rámci svojich myšlienok ste sa snažili pritiahnuť veľa ľudí a komunikovať s nimi. Napríklad Erasmus. Chceli ste ukázať ľuďom, že programy Erasmus môžu byť v budúcnosti veľmi užitočné. Zaznamia sa s novými kultúrami, naučia sa nové jazyky, takže keď tieto správy vložíte do hlav mladých ľudí, tak tam určite veľmi dlho zostanú. No a preto myslím, že tieto myšlienky asi zaslúžia našu podporu. No a najdôležitejší je optimizmus mladej generácie. Dnes hlámeme rôzne stereotypy, môžeme študovať akékoľvek miesto, môžeme žiť v akékoľvek krajine, akokoľvek mieste a to je symptóm našej doby. No a preto je dôležité, aby sa mladá generácia zorganizovala. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, gratulujem a želám vám v budúcnosti mnoho úspechov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vidíte, naši mladí výťazí, že kolegovia eh, sú veľmi očarení vašimi projektami. Ďakujeme pekne. Dúfam, že ostaneme v kontakte, pretože pre nás, pre nás je veľmi dôležité komunikovať s vami a dúfam, že povieme našim kolegom a ľuďom na rade, že musia viac pracovať ako vy a to možno veci trochu uľahčí. Teraz prejdeme ďalej k nášmu pro- programu, bod 10 nášho programu, schválenie rozhodnutí koordinátorov Včera sa stretli, ich rozhodnutia ste dostali eh, e-mailom. Schvalujete to? Áno. A nie, teda pani Paliadeli. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám pár otázok, ktoré sa týkajú týchto rozhodnutí. Rozhodnutie koordinátorov samozrejme ich akceptujem a viem, že boli dosahované veľmi demokratickým spôsobom. Avšak zaujímalo by ma niečo k nasledovným veciam. Poprvé, prečo? Mám teda tri otázky. Prvá. Súvisí s legislatívnym návrhom. Poviem to po anglicky. A nie, teda budem pokračovať eh, po grécky. Takže je to legislatívne stanovisko, ktoré sa týka Európskeho fondu pre utečencov a tak ďalej. Podľa môjho názoru, keďže máme právo predložiť legislatívne stanovisko, prečo sa pripravujeme o toto právo predložiť legislatívne stanovisko predsa máme príležitosť zúčastniť sa. Nežiadame, aby sme sa zapali do niečoho, čo, do čoho na nič nie je, ale toto je oblasť, kde môžem predkladať nejaké argumenty, návrhy, ktoré môžu priniesť pozitívne výsledky. Takže ja sa pýtam, prečo sme toto legislatívne uznesenie odmietli. A ja by som vás chcel požiadať, aby sme si to ešte premysleli. Možno by sme mohli prezentovať takéto legislatívne uznesenie a ja by som mohla byť spravodajkyňou. No a moja druhá otázka sa týka nelegislatívnych správ. Máme možnosť predložiť ako gestorský výbor správu o internej evaluácii hodnotení programu Erasmus Mundus 2. To je rok 2009-2013. Ja chápem, že opätovne, že aj keď my sme gestorským výborom, rozhodli sme sa nepredkladáte takúto správu a mňa by zaujímalo, prečo. A teraz tretia otázka, trochu špecifickejšia. Z, z zápisnice nie je celkom jasné, prečo z rozhodnutie misie sme sa rozhodli ísť do niektorých miest a niektoré ďalšie sme zamietli. Mňa by zaujímalo, prečo nepôjde misia do Solúna. A to nehovorím, pretože ja som z tohto mesta, ale pretože myslím, že je to veľmi politický výber. Myslím, že to obdobie časy, ktoré v Tesalonikách prežívame, by mali upútať pozornosť koordinátora. Je to otázka načasovania. Viete napríklad, keď kancelárka Merkelová navštevuje v týchto dňoch Atény, takže mňa by zaujímalo, prečo koordinátori prijali toto rozhodnutie. Dobre, ďakujem pekne, pani Paliadeli. Ja veľmi rada zodpoviem na vaše otázky Takže skutočne koordinátori mali dôvody svoje rozhodnutia. Ja poviem vám najskôr niečo o otázke Fondu pre užičencov. Kultúra má všeobecný záujem o imigráciu, a pretože vzdelávanie je formou integrácie migrantov, ale toto je návrh o rozpočtovom financovaní programu pre imigrantov, nie o projektoch, ktoré tieto programy podporujú. A preto to nechávame na líbe, na budget. A ja ako spravodajkyňa viem, že pracujeme v tomto výbore pri rozpočte. A nie je to teda, že by sme si nevážili eh, výbor pre kultúru, ale je to rozdelenie práce v Európskom parlamente. To je eh, argument pre naše včerajšie eh, rozhodnutie. Nuša. Ja chcem, aby bolo v zápisnici, že som proti tomuto rozhodnutiu, ale keď to bolo jednomyselné rozhodnutie, nech sa páči, mohli by ste teraz reagovať na moje ďalšie dve otázky. No ešte sa týka Erasmu, tak toto je správa z prvej polovice prvej fázy programu Erasmus Mundus. Erasmus Mundus bude absorbovaný v novom programe mládež, vzdelávanie a šport, sú Erasmus Mundus, a bude začlený do legislatívneho procesu, aby sme vytvorili nový program. A keďže máme stáleho spravodajcu, e, tak koordinátori prijali také rozhodnutie, ako včera prijali. Ešte položiť otázku. A to je možno taká všeobecnejšia, pretože je úlohou koordinátorov a prezentovať toho, čo skupiny chcú. A skupiny tu urobili tak, ako to včera urobili a otázke, a kam smerujeme. Jasné bolo, alebo teda kam pôjdeme. Je jasné, že navštívime dve hlavné mesta kultúry, pretože to robíme vždy. A ďalej tu bola otázka, že sa treba zamerať na krajiny a situácie, kde sme v ostatných rokoch ešte neboli. No a bolo jasné, e, že kultúra Laponska je pre nás veľmi zaujímavá z hľadiska kultúrnej diverzity. No a ďalšie, to bolo politické gesto pre Chorvátsko, a pretože vstúpia do Európskej únie, že by sme to mali ísť, ale nie, že by sme si neža- nevážili iné časti Európskej únie. Vieme, že máme ďalšie zaujímavé a dôležité e, krajiny v Európskej únie, ale sústredili sme sa na to kvôli Chorvátsku a jeho novom vstupe a špecifickú situáciu v severnom, e, v severnom Fínsku. Dobre, ďakujem pekne. Nož a tu by som chcela povedať, že ste dostali tiež rozhodnutia koordinátorov z 19. septembra. Nejaké ďalšie, ďalšie veci nie. No a chcela by som oznámiť, že náš ďalší meeting bude v novembri ráno po obede. A chcela by som poďakovať našim tlmočníkom a končím dnešné zasadnutie.